Vážení kolegovia, dovolte mi otvoriť rokovanie. A mám hneď na začiatok oznámenie, ktoré vám chcem povedať. Je to oznámenie, na základe ktorého kolega sa chce vyjadriť jednu minútu, pán Pirilo, k faktickej téme. S faktickou poznámkou, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda v meste svätého Františka 18. oktobra sa uskutočnili veľmi, veľmi ťažké, náročné boje boje s obrovskými privalmi dažďa a tie zablokovali celú Kalábriu. Zničilo to obrovské množstvo eh, obydlí, súkromných obydlí, verejných sietí, infraštruktúry, poškodilo to elektrické a telefónne vedenie. Veľmi veľa ľudí bolo nutených opustiť svoje obydlia a školy boli zatvorené. Bohužiaľ, takéto extrémne prejavy počasia sa stávajú stále častejšie eh, v Kalábrii a je to asi výsledok eh, prírodných zmien a klimatických zmien. Pevne veríme, že Európsky fond Solidarity bude môcť pomôcť v tejto téme a v tejto situácii. Veľmi rád by som vyjadril svoju úprimnú sústrasť, rovnako ako aj celý zvyšok parlamentu ma určite podporí, a to obyvateľom tohoto mesta, ako aj všetkým okolitým mestám. Hovorí vám predseda, samozrejme, berieme to na vedomie a my vyjadrujeme našu plnú solidaritu a zároveň naše veľké obavy o situáciu v tomto regióne, ktorý bol postihnutý takou vážnou katastrofou a samozrejme celý Európsky parlament chce vyjadriť svoju solidaritu s tými, ktorí trpia a ktorí sú postihnutí v tomto krásnom talianskom regióne, regióne, ktoré rozhodne patrí medzi najkrajšie Európe. Začneme prvým bodom programu a síce stanoviskom komisie ohľadom situácie a vývoja v Moldavsku. A v mene komisie vystúpi pán komisár Štefan File. Nech sa páči, máte slovo. Dobré ráno, vážený pán predseda, vážení poslanci. Keď sa pozrieme na vzťahy medzi Európskou úniou a Moldavskom, Myslím, že tam je nie nič, čo je bolo nejak mimoriadne kontroverzné. Podarilo sa nám dosiahnuť mimoriadne veľké napredovanie vo veľmi krátkom čase. Napriek